do funkcii výkonného riaditeľa agentúry ECHA. Je to stredovodom našej pozornosti dnes. Ráno sme mali vypočutie a budeme v tom pokračovať e, popoludní. Pripomínam vám, že e, výkonný riaditeľ agentúry je menovaný E, riadiaceho rada na základe zoznamu kandidátov e, z komisie a je to reakcia na prejav záujmu na e, zverejnenie v úradnom vesniku bude menovaný na základe meritorného vyhodnotenia relevantnej skúsenosti v oblasti chemických látok, bezpečnosti, prípadne regulácie predtým, ako bude menovaný zvolený riadecou radou kandidát, čím skôr predstúpi s vyhlásením pred Európskym parlamentom a práve preto sme sa dnes tu zišli, aby sme si vypočuli nášho kandidáta, pána Björna Jana Hansena, ktorého e, riadec rada e, zvolila 28. a 29. septembra. Pán Hansen e, mal na starosti trvalo udržateľné využívanie chemických látok v generálnom rediteľstve od roku 2012 bude menovaný na obdobie 5 rokov. Najprv by som odovzdala slovo pánovi Hansenovi, aby počas asi 10 minút robil úvodné vyhlásenie potom si vypočujeme prvé kolo eh, otázok eh, od koordinátorov. Budeme pracovať v blokoch eh, po 5 minút. Potom druhé kolo otázok zo strany poslancov a to budú trojminútové bloky. A samozrejme to všetko potom zhrnie pán kandidát, pán Hansen. Veľmi sa tešíme na vašu prezentáciu nebudem nič predbehať, ale pravdepodobne eh, pôjde o úzkú spoluprácu s našim výborom. Máte 10 minút. Veľmi pekne ďakujem. Vážená pani predsednička, vážení eh, poslanci, vážené poslanky, dámy a páni, som eh, veľmi potešený, že mám túto možnosť predstúpiť pred vás, vystúpiť a Určite sa teším na otázky, odpovede na našu diskusiu. Teším sa na budúcu spoluprácu prípade, že sa príslušným spôsobom rozhodne úvodom eh, by som chcel stručne povedať eh, o sebe, potom trošku vám priblížim eh, svoju motiváciu, prečo ide o pozíciu, ktorú by som veľmi chcel získať. Domnívam sa, že mám príslušné kompetencie a že získam váš vašu dôveru. Som pôvodom Dán, žijem život Európana. V Dánsku som strávil dobre 11 rokov, 13 rokov som potom strávil v Taliansku, asi 13 rokov v Belgicku a 11 rokov v Spojených štátoch, 2 roky som strávil v Nemecku, rok vo Fínsku a to všetko sčítame, zhruba budete eh, vedieť, koľko mám rokov. Eh, som eh, svojím zelením vedec, študoval som v Spojených štátoch, získal som tam magistra, bakalára politike eh, modelovaný a eh, ukončil som eh, s významným ekonomiku a dostal som magistra z matematického modelovania a potom získal som PhD v obchodovaní teórie pravdepodobnosti potom som pôsobil v, v vede na vysokých školách a potom 26 rokov som pôsobil v komisii. Vždy som sa venoval chemickým látkam. Polovicu tohto času som venoval technickým a vedeckým záležitostiam a druhú polovicu e, politickému aspektu. A to je dôvod, prečo som požiadal o, o toto miesto a moje nadšenie spočíva v tom, že chcem sklbiť e, vedu a politiku. To ma fascinuje v oblasti E, e, chemických látok sa nikdy nenútim. Dennodenne sa stretávam s novými problémami, výzvami, dennodenne ich riešime a je to e, vynikajúca motivácia. Pre to som vydržal aj v týchto mechanizmoch komisii počas 26 rokov a viac menej som sa venoval obdobným témam. Eh, a s touto fascináciou podľa mňa súvisia aj moje kompetencie. Videl som aj politické aspekty, technické aspekty, vedecké aspekty počas eh, pôsobenia v spoločnom výskumnom stredisku a počas eh, pôsobenia v EKO Bruseli. Veľmi dobre viem, ako treba zavaliť vedu, aby fungovala aj politika a zároveň viem, ako využívať vedu, aby fungovala politika. A myslím si, že to je ten najväčší prínos, ktorý prinášam so sebou mm, tejto, tejto agentúry. Posadil som na viacerých úrovniach v Únii, posadil som v OECD, keď som bol v spoločnom výskumnom stredisku. Zúčastňoval som sa činnosti väčšiny technických skupín OECD. E, zúčastnil som sa prípravy štokholmského Rimského dohovoru, pokiaľ ide o persistentné organické znečistujúce látky a počas pôsobenia v Bruseli som bol vedúcim eh, delegácie eh, eh, dohovoru z Rotterdamu, Štokholmu a z Bazileje. A trikrát za sebou som vedel, viedol delegáciu Únie počas všetkých rokovaní som presvedčený, že počas uplynulých rokov som sa naučil riadiť obsah vedeckej práce. Mm, bol som na viacerých úrovniach radového pracovníka, zástupcov rediteľov, rediteľov eh, v agentúre. Riadil som nielen ľudí, ale aj eh, vecnú prácu. Ehm, spolu s týmito kompetenciami dúfam, že e, budem e, môcť e, zdolať tie výzvy, ktorým čeli EGA počas posledujúcich rokov. Európsky projekt vždy sa stretáva s zaujímavými výzvami a počas posledujúcich 5 rokov ich bude viac. Je to Európska agenda Európa 2025, kam ďalej. Otázka Brexitu a problém e, e, zabezpečenie toho, aby kompetencie pracovníkov EK, všetko, čo sme e, z nás e, hromaždili počas 10 rokov implementácie legislatívy, aby sme to dokázali optimálne využiť do budúcnosti v Únii. A domnievam sa, že práve v tejto oblasti moje kompetencie, skúsenosti a schopnosti by mohli byť užitočné jednak pre vás tu v parlamente, pre e, kolegov v komisii a predovšetkým e, e, pre samotnú agentúru a jej spolupracovníkov s tým, aby sme zistili optimálne využívanie kompetencie samotnej agentúry, aby sme mm, napredovali pri uplatnení legislatívy v oblasti chemických látok v Európskej únii. Myslím si, e, že tu e, skončím. Nebudem vyžovať v tejto chvíli e, zvyšených pre mňa 10 minút. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán Hansen. I tak prvé kolo otázok, jednominútové otázky, dvojminútové odpovede a jedna minúta na následnú otázku na rovnakú tému. Je postup jasný, takže menej EPP. Jedna otázka a potom budete môcť položiť na svoju otázku. Áno, veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Veľmi pekne mm, ďakujem, pán Hansel, za, za to, že dnes ste prišli medzi nás po obede. A keďže nemáme veľa času, hneď k otázke. Chcel by som položiť otázku ohľadom E, e, uplatnenia nariadenia o biocidoch. E, tým sa výrazne zapodieva agentúra ECHA. Mohli by sme skrátiť proces povodovania, pretože v druhom kroku biocidné produkty sa hovorili na národnej úrovni a tu vstávajú viaceré náklady pre žiadateľov, pre podniky. A e, obzvlášť to dolieha na malé a stredné podniky. Ako e, sa pozeráte na túto záležitosť? Ďakujem pekne, pán Hansen. Veľmi pekne ďakujem za túto otázku. Najprv e, popíšem generické kroky nariadenia o biologickej vede. Je to podobné ako biocidom a potom budem hovoriť o nákladoch e, najmä spravodlivým na malé stredné podniky. Dvoj e, e, stupňový najprv aktívna látka sa musí schváliť. To znamená, že príslušné podniky musia predložiť vhodné údaje, členský štát robil vyhodnotenie spravodajca z, z členského štátu a potom celý spis sa predloží agentúry, potom vo výbere pre biovedu sa to preskúma a sa rozhodne, či aktívna látka sa môže schváliť alebo nie. V rámci tejto analýzy e, treba si všimnúť e, oblasť použitia, kde sa dá a musí preukázať, že aktívna látka sa dá použiť bezpečne. Čiže táto látka sa musí vnímať ako bezpečná, potom príslušná e, e, zlučenina sa schváli. Potom e, druhý krok je to schválenie produktu. Tu je určité odlišenie v naredení o biocidoch. Je tu možný proces schválenia na úrovni celej Európskej únie, ale je možné ísť aj cestou jednotlivých členských štátov. Pokiaľ <clears throat> niečo e, e, nesedí, je potom možné e, mechanizmom vzájomného uznávania si to vysvetliť a odstrániť nejaké rozdiely. Tak je to z procesného hľadiska. Samozrejme, ako ste naznačili v otázke, je to nákladná záležitosť a mm, je to problém pre malé a stredné podniky z hľadiska naplňania požiadavek nariadenia a takže na jednej strane áno, je to naozaj tak. Je to mm, veľmi zložité zabezpečiť na jednej strane poskytnúť tie mm, informácií presvedčujúcich o tom, že látka, ktorá je e, svojou podstatou nebezpečná, je mm, predsa len bezpečná z hľadiska použitia. Na druhej strane treba zabezpečiť, aby sme sa vyhli zbytočnému zaťažovaniu príslušného odvetvia. Existujú určité mechanizmy aj v samotnom nariadení, o biocidoch a umožňuje to e, spoločné využívanie údajov, ale samotná agentúra zohráva dôležitú úlohu, poskytuje usmernenie, technickú pomoc podnikom a tým umožňuje im maximálne jednoducho splniť legislatívne požiadavky. Ďakujeme. Potrebujete nejakú nadväz, e, následnú otázku? Nie. Ďakujem pekne. Pani Dari, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem vám, pán Hansen. Dnes ráno sme, ako viete, mali vypočutie. Som si vedoma, že otázka transparentnosti je pre vás veľmi dôležitá a práve o tom by som e, sa chcela viedriť. Samotná diskusia, ktorá prebieha aj e, v otázke klasifikácie glyfosádu z dlhodobého hľadiska ovplyvňuje aj činnosť vašej agentúry. Mnohí ľudia sa domnievajú, že tento proces je nedostatočne transparentný a že agentúry Európskej únie by mohli e, v tom smere robiť viac. E, inštitúcie Európskej únie do značnej miery závisia od tých štúdí, ktoré im predkladajú predstavitelia priemyslu vy môžete si objednať nezávislé štúdie a posúdiť ich ste pripravení tlačiť na zmeny v tomto smere? Aký máte na to názor? A čo by ste e, urobili inak v porovnaní so súčasným stavom? Ďakujem pekne, pán Hansen. Veľmi pekne ďakujem za otázku. E, naozaj transparentnosť je veľmi potrebná najmä pre vedecké organizácie. Čím sú transparentnejšie, tým je to lepšie. Je to zásadná cesta, ktorá zabezpečuje dôveru v činnosť našej agentúry. E, stačí, e, aby vyvstal jeden problém a to môže zničiť všetko, čo sa náležitým spôsobom budovala počas viacerých rokov. Potrebujeme mať transparentnosť v otázke rozhodovania, na akom základe, ale vaša otázka smerovala trošku inám. Vaša otázka sa sústredie na to, či agentúra by mala robiť samotné testovania, potvrdzujúce eh, testovania alebo eh, dôverovať údajom podnikov. E, e, či by sme mali v tom pokračovať do budúcnosti? E, regulačný systém pre akúkoľvek chemickú legislatívu sa zaklada na tom, že samotný priemysel vo všeobecnosti veľmi dobre testuje látky. Už robíme to 40 až 50 rokov, počnú smernice o nebezpečných látkach a to sa osvedčilo. Ale samozrejme akékoľvek e, e, e, vedomosti musia sa veľmi dôkladne posudzovať. A na základe týchto štúdí treba robiť závery. A preto bude veľmi dôležité, aby naša agentúra pozorne sledovala diskusie v parlamente aj inde, aby zistovala, či sa nerobe niekde chyby, či dochádza k nejakým zmenám či sa nevynechávajú nejaké informácie z podkladov, s tým, aby sme na to vedeli reagovať. Opakujem, že doteraz e, systém sa osvedčil. Má vnútorné kontrolné mechanizmy, e, máme možnosť získať plné znenie štúdie, môžeme e, auditovať laboratórie, ktoré robili testy, takže sú tu kontrolné e, e, mechanizmy. Ale pokiaľ ide o budúcnosť, nie je to v posobnosti agentúry, ale skôr v posobnosti komisie. Ak dôjde ku zmenám, e, bude sa to robiť na základe spolupráce so spolu zákonodárcami, či, ktorí sa musia rozhodnúť, či treba zmeniť súčasný systém hodnotenie, prehodnotenie nariadenia REACH samozrejme eh, bude eh, zohľadňovať účinnosť poskytovania údajov pre, eh, alebo v zmysle nariadenie REACH a potom, ako komisia zverejní svoje oznámenia, môžeme začať takéto diskusie. Vidíte nejakú úlohu pre vašu agentúru, ktorá by bola širšia, aby objednovala nezávislé štúdie, prípade, e, že e, dostanete nejakú podporu aj vo forme zvýšenia rozpočtu. E, ja nevidím nejaké vedecké prekážky, skôr ide o nejaké správne záležitosti. Treba zabezpečiť, aby agentúra to dokázala urobiť a aby respektovala finančné naredenie. Tam nevidím nejaké väčšie prekážky. Samozrejme je tu záležitosť dostatku pracovníkov, Prečo e, to povedám tak, ako povedám? Totiž e, v Spojených štátoch existuje vnútroštátny testovací program, ktorý takýmto spôsobom funguje už po, e, počas viacerých rokov. Mám určité informácie o tom, ako to funguje. Ide o vedcov, ktorí vykonávajú takéto skúšky. To dokážu urobiť aj EKA. V prípade, že získame takúto úlohu, budeme vedieť to urobiť. Ďakujem pekne. A teraz pani Gerling. Thank you very much. Áno, veľmi pekne ďakujem. Rada by som vás medzi nami privítala, veľmi milá od vás. Chcela by som sa spýtať na Brexit. Vítam fakt, že ste otvorili vašu novú stránku a že sa pokúšate túto stránku sprístupniť podnikom, ktoré sa môžu zaregistrovať. Chcem sa spýtať na lehotu 2018. Sú mnohé otázky e, od firiem zo Spojeného kráľovstva týkajúceho sa, týkajúce sa tejto lehoty. Bude to pokračovať. Tí, ktorí zainvestovali, myslím, že potrebujú odpoveď, aká bude ich budúcnosť. Neočakávam od vás, že odpoviete presne na tieto otázky, ale chcem aspoň všeobecnú líniu. Generálne, generálny riaditeľ, ako si predstavuje, že to bude vyzerať a ako pomôže týmto firma, firmám v prípade, že už bude dosiahnutá politická dohoda, akákoľvek už bude. Možno, že to bude pre uh, ECHA aj príležitosť. Aké sú plány? Ďakujem. Pán Hansen, nech sa páči. Ďakujem pekne za vašu otázku. Echa, čo sa týka Brexitu, bude musieť čakať na výsledok. Bude musieť implementovať to, čo sa rozhodne tu v Bruseli. Žiaľ, ako to býva, rozhodnutie v Bruseli padne a na druhý deň sa očakáva, že bude uvedené do praxe a ECHA musí byť proaktívna pri chápaní toho, čo sa deje predvydaní a preto sú tu aj tieto otázky a odpovede a v podstate sú tu otázky a odpovede, ktoré sú veľmi podobné ako v prípade rozvodu. Ne, neviem, aké budú nové vzťahy, ale pri rozvode človek, človek nikdy nevie. Dúfame, že ECHA e, urobí, čo sa bude dať, web stránky, pre firmy, ktoré by mali vedieť, aké aktivity, aké kroky musia urobiť, aspoň na ktoré by sa teda mali pripraviť. Čo bude ECHA robiť? A ja určite to budem robiť. Bude veľmi podrobne starostlivo sledovať rokovania, spolupracovať s generálnym riaditeľstvom, najmä DG Grow a DG Environment, aby sme pochopili, ktorým smerom sa rokovania uberajú a aby sme zistili, či je niečo, čo by sme už mohli začať včas implementovať, pretože raz, keď sa už dohodnú obe strany, tak e, konkrétne firmy budú mať pred sebou konkrétne úlohy, aj Európa 27, Európska, aj Spojené kráľovstvo a všetky firmy, ktorých sa to bude týkať, takže budeme veľmi pozorne sledovať, čo sa deje pri rokovacom stole. Pani Gerling, iba krátučko, neočakávam politickú odpoveď od vás, ale čo sa týka štruktúry, viete predvídať, že ECHA by mohla byť v pozícii že by e, Veľká Británia mala akési členstvo sekundárneho stupňa E, že by to bola nejaká iná štruktúra, čo sa týka poplatkov napríklad. Určite máte vzťahy s krajinami e, Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Máte, vidíte tam nejaké politické prekažky takémuto druhotnému členstvu? E, samozrejme, ECHA bude v praxi uplatňovať to, čo sa rozhodne tu v Bruseli. V závislosti od vzťahov, ktoré sa vyvinú po rozhodnutí, budú ťažkosti, väčšie alebo menšie. Ale Spojené kráľovstvo bude nejakým spôsobom pokračovať pri implementovaní smernice REACH, REACH, ale súčasťou dohody o budúcich vzťahoch môže byť aj to, že Spojené kráľovstvo bude implementovať REACH a tam bude úloha pre ECHA, ktorú môže zohrávať. A potom financovanie, poplatky bude nejakým spôsobom zabezpečené zabezpečené. Neviem, prečo by to nemohla organizácia ECHA vykonávať, ale je tu mnoho odborných otázok, právnych otázok, ktoré treba ozrejmiť dovtedy, aby mohla ECHA e, fungovať a byť e, operatívne aktívna. V rámci rokovaní by sa mali veci udiať e, čo najlepšie a my si držíme palce. Ďalší rečník tu nie je, ktorý sa prihlásil do rozpravy. Pani Jatemaki, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Som rada, že vás tu máme medzi nami. Veľmi krátučko. Ako ECHA v rámci svojho rozsahu a smooth transition to circular economy ako by ECHA mohla podporiť hladkú tranzíciu do fungujúceho hospodárstva? Ako by mohla ECHA podporiť hladkú tranzíciu? Táto hladká tranzícia do e, hospodárstva, obehového hospodárstva, e, to bude jasnejšie, keď budeme vedieť, čo to presne je obehové hospodárstvo a keď ECHA bude vedieť, čo to presne je hladký prechod. V obehovom hospodárstve Eh, keď sa na to pozrieme z hľadiska rozličných chemických látok, ide tu o to, že materiály, ktoré majú sami o sebe hodnotu, ktoré sa zrecyklujú, a na druhej strane materiály, ktoré sú rizikové, nebezpečné a ktoré, o ktorých sú dôkazy, že nechceme, aby tieto chemikálie boli v životnom prostredí, tak musíme istým spôsobom tieto dve skupiny chemických látok vyvážiť a to je otázka politiky. Agentúra ECHA, akokoľvek sa to už vyvinie, by mohla odborne pomôcť a pomôcť pochopiť, kde sa tieto chemické látky používajú, ako obiehajú v hospodárstve, ako vyzerajú recyklačné sľúčky a okruhy, aj na úrovni produktov, to znamená systém autorizácií, splnomocnení, Takže ECHA má nazhromaždených veľa odborných poznatkov o tom, ako obiehajú chemické látky v hospodárstve a takisto aj v obehovom hospodárstve budú tieto poznatky dôležité. Obehové hospodárstvo je však veľmi dlhodobý e, projekt. A príspevok, ktorý k tomu agentúra ECHA môže priniesť, je stavať na svojich poznatkoch o chemických látkach, aby mohla rozvinúť vývoj produktov pre obehové hospodárstvo teda hospodárstvo, ktoré znižuje množstvo rizikových e, chemických látok obiehajúcich v e, hospodárstve. Takže agentúra ECHA má určite svoju úlohu pri e, definovaní, chápaní, poznatkoch o chemických látkach, ktoré sa používajú, aby sme používali len tie chemikálie, kde obehovosť je žiaduca. Na druhej strane pochopiť využitie materiálov a chemikálií, ktoré, ktorých, u ktorých sú isté obavy pri obehu. Ďalej. Ja by som ešte poprosila o doplňujúcu otázku. Čo sa vám zdá najťažšie pri prechode do obehového hospodárstva? Vám osobne. Z odborného vedeckého hľadiska najťažšie je rozhodnúť, ja poviem to radšej na príklade, to je jednoduchšie, než e, súkať nejaké teórie. Rozhodnúť, čo presne chceme. Chceme e, tie isté normy, tie isté štandardy e, pre recyklované materiály, ako máme pre panenské alebo primárne produkované materiály? Alebo pripúšťame výnimky z týchto vysokých úrovní kontaminácie v recyklovaných materiáloch, aby jednoducho recyklácia sa pohla dopredu aby fungovala. A v rámci smernice REACH sme hovorili o kadmiu, ktoré sa nachádza v rámoch plastových okien. Máme tu reštrikcie, keď vysoké úrovne kadmia v PVC sa zrecyklujú, tak potom sa môže toto PVC stať primárnym zdrojom pre kadmium. Je to situácia, ktorú chceme, alebo je to situácia, ktorú nechceme? O tom treba rozhodnúť. Ďakujeme veľmi pekne. Pán Hausling je ďalším rečníkom. Veľmi pekne ďakujem. Vítam vás medzi nami. Otázka na nariadenie REACH. Um, ide o registráciu príslušných látok a s tým e, súvisí viacero problémov. Hm, počas 10 ročia obdobia REACH asi 6 percent ehm, žiadostí zodpovedala eh, legitímnym požiadavkám. Takže eh, mm, všetko závisí od úspechu alebo neúspechu eh, mm, Redne Rič. Chceme, aby všetky požiadavky zodpovedali kritériám, aby to bolo ehm, dôležité z hľadiska ochrany pred nežiaducimi chemickými látkami, ale agentúra e, REACH sa musí v prípade mimoriadne pochybných látok zohľadňovať a možnosť použitia alternatívnych látok. E, mali by sme tento systém, povolovací systém e, nejako lepšie pripraviť na budúcnosť, prípadne ho niečím nahradiť, aby sme sa lepšie chránili proti rizikám a nebezpečenstvám. Ďakujem pekne, pán Hansen. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. Myslím si, že na túto otázku sa dá odpovedať dvojako, alebo lepšie povedané, z dvoch rôznych oblastí vychádzajúc. Mal by som povedať, že za ostatných 10 rokov agentúra ECHA venovala veľa času rozbehnutiu E, smernice REACH, aby bežala a dúfam, že zdieľam aj názor tohto výboru, keď poviem, že keď sme rozbehli aj agentúru ECHA a keď e, agentúra ECHA vyprodukovala e, významnú oporu, že to je veľmi dobrá vec. Druhá vec je efektívnosť. Ako zvýšiť výstup agentúry a sú na to dva, dve, dva spôsoby, dva kanály. ECHA po desiatich rokoch práce na smernici REACH nahromadila všeobecné poznatky, aj odborné poznatky, ktoré presahujú jednotlivé rozhodnutia o konkrétnych chemikáliách. A toto by sa malo udržať a rozvinúť, táto, táto, tieto chemické poznatky, táto erudícia v súvislosti s chemikáliami. A registri, registrácia, splnomocnenia, povolenia, autorizácie by sa mali diať rýchlejšie a lepšie. Na druhej strane je tu všeobecná efektívnosť ako taká a to je postup, ktorý o ktorom sa diskutuje na výboroch a medzi personálom. Vždy, keď sa urobí rozhodnutie, tak sa dá z neho poučiť. A po desiatich rokoch je celkom dobrý čas na obzretie sa dozadu, interne, aj externe, aby sme videli, čo sme sa naučili, akú lekciu sme získali. A dovolte mi, aby som 20 sekúnd venoval tejto téme, ako sme sa dostali z predchádzajúcej legislatívy o chemikáliách až po ríč, Čo fungovalo dobre? Čo by sme mohli zlepšiť? Ja si myslím, že po desiatich rokoch uplatňovania smernice ríč v praxi by sme si mohli odborne a vedecky a podrobne vyhodnotiť fungovanie ríč Thank you treba zistiť, ako by veci fungovali lepšie. Chcete nejaké iné priority navrhnúť, alebo ktoré sú vaše priority? There's a multiplicity um, uh, of priorities. Sú tu viaceré priority. Jednak uh, zvýšiť účinnosť uh, uh, pôsobenia agentúry, nie len aby sme zistili, e, E, správnu implementáciu štyroch, dokonca piatých legislatívnych aktov, ale aj preukázať, že e, e, nová legislatíva by našla veľmi dobrého protiažka v našej agentúre. Ďalšia dôležitá priorita je zabezpečiť, aby po uplynutí piatich rokov sme vedeli E, viac využívať agentúru ako agentúru, ktorá je strediskom kompetencie, by sme podporili všetku politiku Európskej únie v oblasti chemických látok. Ďakujem veľmi pekne. Tým sme ukončili e, kolo otázok zo strany koordinátorov a teraz druhé kolo. Ale nemám až taký veľký zoznam účastníkov. Ak sa chce niekto prihlásiť, naznačte to nám. Pán Nick Kartenbach, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste sem prišli a že e, ďakujem za pripravenosť poskytnúť nám podrobné e, odpovede. V podstate už ste na všetko odpovedali iba dva menšie poznámky. Ako osobne e, hodláte zopozrieť s našimi správami parlamentu, napríklad v otázke E, e, schválenie vašich účtov e, v tomto výbore a z výbore pre rozpočet. Veľmi intenzívne sa zapodívame týmito otázkami nakoľko vážne to všetko vnímate, treba stanoviť jasné indikátory hodnotenie výsledkov vašej práce a v tesnom zavoze, mm, ako vidíte úlohu agentúry ako konzultačného podporodného orgánu v otázke obehového hospodárstva, najmä v súvislí s, e, e, s týmito chemikáliami, vyvstávajú viaceré otázky e, pri hodnotení obehového hospodárstva. Áno, ďakujem veľmi pekne. Veľmi odlišné otázky. Like ale presne, ako ste sami predoslali, berieme to veľmi vážne. Výsledok tohto rozpočtového cyklu, ja som bol členom správnej rady rok a pol v celej svojej kariére v Bruseli som bol, som bol osobou, ktoré sa dôverovalo v tejto veci. A z tejto perspektívy som sledoval rozpočtový cyklus a to, ako to fungovalo v agentúre ECHA. Myslím si, že veľmi uspokojivo. Čo vyplýva z diskusií, to sa vždy predkladalo riadiacej rade, správnej rade, úplne dopodrobná. A takisto to, čo sekretariat navrhoval, ako navrhoval konať, alebo čo navrhoval, ako reakciu na, na akúkoľvek kritiku, to sa prediskutovalo v pracovnej skupine, potom sa to naplánovalo, napísali sa správy a potom manažéri to e, uplatnili v praxi. A myslím si, že za ostatných 10 rokov tento cyklus sa zlepšoval a táto správna rada si vzala za vlastné túto prácu, pretože výbor pre rozpočet je stále, prideluje stále menšie. Ale prepačte ešte, ospravedlňuje sa rečník ešte k tomu obehovému hospodárstvu. Ja by som len povedal, že agentúra ECHA má rozsah pôsobnosti pomáhať inštitúciám uplatňovať balíček o obehovom hospodárstve takým spôsobom, akým sa rozhodne, že by to ECHA mala robiť a ECHA vie, že je to hlavne o pochopení toxicity chemikálií a využití chemikálií počas ich životného cyklu, to znamená aj počas fáz recyklácie a opätovného používania. To je úloha, ktorá nezávisí od toho, ktorým smerom sa z politického hľadiska obehového hospodárstva vyberie. Či smerom rovnosti medzi recyklovanými materiálmi a primárnymi materiálmi, budú si navzájom si rovné, alebo či sa vyberie obehové hospodárstvo smerom, kedy budú pre druhotné suroviny výnimky z kontaminácie. Ďakujeme vám. Pán Hujtama, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ďakujem pekne, pán Hansen, že ste prišli medzi nás. Osobne a potom možno položím aj otázku. Osobne by som rád povedal, že treba si uvedomiť, aké je dôležité mať takú inštitúciu, ako je ECHA. Máte úlohu vyhodnocovať všetky chemikálie, ktoré sa využívajú v EÚ, akékoľvek vlastnosti majú. A myslím si, že by sme mali byť radi a hrdí na to, že existuje takáto e- inštitúcia, ktorá má vynikajúcich erudovaných vedcov, ktorá vyhodnocuje chemické látky a nedostávame sa do situácií, že by sme mali politické diskusie, o ktor- museli by sme byť, mali by sme byť veľmi opatrní s takýmito politickými šarvatkami. Pani Veli povedala o transparentnosti niečo, k čomu by som sa chcel prihlásiť. Samozrejme musíme dôverovať agentúre ECHA a výborom pre posudzovanie rizika látok, ale samozrejme ECHA musí mať schopnosť vykonávať svoju prácu. Mohli by ste nám povedať niečo o tom, ako ste financovaní, koľko dostávate e, fondov, finančných prostriedkov? A v súvislosti s otázkou o Brexite, máte pocit, že budete mať dosť financí aj do budúcnosti? Ako by sme mali my zabezpečiť, že tomu tak bude? A aká je vaša úloha v celej tejto veci? Ďakujem. Pán Hansen, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Sú tu dve časti. Všeobecná vec, ktorá sa týka financovania a druhá vec, či bude ECHA pokračovať vo, svojich, vo svojej práci a či sú tu nejaké špecifika e, kvôli Brexitu. Mojou úlohou je zabezpečiť dostatočné financovanie aby ECHA mala, e, mohla robiť svoju prácu a je to prostredníctvom ročného rozpočtového cyklu a e, komunikovania s komisiou a správnou radou. Okrem toho je mojou prácou pozerať sa na veci z dlhodobej perspektívy a vidieť, čo by agentúra ECHA mohla urobiť, aby pomohla EÚ v oblasti chemikálií a tiež pomôcť zabezpečiť prácu zamestnancov, ktorú, ktorých ECHA v súčasnosti má. Tam je signifikantný potenciál, ak, ak by existovala politická vôľa, využiť ich skúsenosti, ich kompetencie, ktoré si vybudovali v rámci ECHA pri spravovaní chemikálií, pri legislatívnych nástrojoch, pri implementovaní vecí v praxi. Teraz k tomu Brexitu. Z hľadiska Bruselu môžem odpovedať, že pravdepodobne neveľa, ale ja som nehovoril s agentúrou a tam to bude komplikovanejšie, než to Brusel e, vyjadri. Takže na toto vám nemôžem teraz odpovedať, ale je to niečo, čo treba stále skúmať. Povedzme, že sa nedohodne 27. so Spojeným kráľovstvom. To je taká najľahšia cesta, ako odpovedať na vašu otázku. Povedzme, že sa nedohodnú. Povedzme, že to bude rozvod. Takého typu, že sa odstrihnú telefónne šnúry a káble, ktoré vedú do Spojeného kráľovstva. Potom bude oveľa viac roboty, než keby sme naozaj usporiadali odchod Spojeného kráľovstva z EÚ rozumnými krokmi. Takže naozaj to treba vyhodnotiť aj v prvom scenáriu, aj v ďalších. Ďakujeme. Pán i didn't realize you get to me that quickly. <laughs> Ja som si neuvedomil, že tak rýchlo príde na mňa rád, hovorí pán Dans. Je mi ľúto, že sa pýtam znova na Brexit, ale trošku mi to zaberá čas táto téma. Dostali sme sa do fázy, keď musíme napredovať za okolností, keď politické egá a súvislosti e, nie sú priaznivé je pre mňa neuveriteľné, že aktéry, s ktorými hovorím, či už z jedného sektora alebo z druhého, hovoria, že postupná konvergencia v každom sektore bude veľmi dôležitá, aby biznis mohol fungovať ďalej. To je taká diplomatická odpoveď, toto slovo konvergencia. Ale aký bude dopad na obchodovanie medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou? A opačne, opačným smerom. Keď príde do hry chemická legislatíva. Pretože mnoho tých, čo si priali Brexit, hovoria, že by bolo dobré priniesť na stôl konkrétne myšlienky, ako, aký bude dopad na potenciálne obchodovanie medzi dvoma rôznymi jurisdikciami, ktoré takto môžu vzniknúť. Nech sa páči, máte slovo. Ďalšia ťažká otázka. Ďakujem pekne. Ak nie, opravuje sa rečník. Ešte jeden krok dozadu urobím, hovorí. Nariadenie rič dáva do popredia náklady a ostatné až potom. Najprv treba otestovať chemikálie, na to sú náklady sú náklady na to, ako zdieľať údaje medzi všetkými výrobcami o dôležitosti konkrétnej látky, sú náklady na hodnotenie posúdenie rizika, na manažovanie rizika. Treba zabezpečiť, že táto látka je pod náležitou kontrolou počas celej svojej životnosti a to sú naozaj významné náklady už vopred. A všetky, eh, všetok osoch príde až potom, všetky benefity prídu až potom. A tu prichádza do hry lehota 2008 na všetky britské firmy budú mať vyplnené legislatívne povinnosti do 1. maja budúceho roka. Všetky tieto investície a náklady vynaložia a potom by mali prísť benefity. Transparentnosť, homogénnosť trhu, kde tí, ktorí si odviedli dobrú prácu, dobrú domácu úlohu, budú odmenení. A samozrejme, ak zrazu vtedy sa odstrihne Spojené kráľovstvo, ak to bude e, škaredý rozvod bez dohody, tak potom tieto výhody, tieto benefity EU27 nezožne. Teraz sa musím vrátiť k tomu, kde som začal. Ktoré firmy sú v, US, v Spojenom kráľovstve? Mnohokrát je tam len zástupca alebo importér v Spojenom kráľovstve, takže importovanie cez prístavu EU27, ale je tu v hre jazyk a príchod do Spojeného kráľovstva. Tieto firmy sú mobilné, ten, tie, takéto tovary sa dajú presunúť do Spojeného kráľovstva a chcú zožať tieto uh, úspechy, benefity z dohôd, napríklad výrobcovia textilu, veľa textilu prúdi do Spojeného kráľovstva napríklad. A ak nebude dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, o pravidlách VTO napríklad, že budú tieto platiť, tak potom príslušné firmy budú menej konkurencieschopné na trhu EÚ, britské firmy menej na trhu EÚ, ale ich náklady stále budú vynaložené, už ich minú. Pán File? Ďakujem pekne, zdravím vás. Mrzí ma, že nemáme tu väčší počet poslancov, ale 3,5 hodiny sme venovali diskusiám o glyfozíde. Zrejme to neprospelo zdraviu kolegov. S, zájmom e, e, konstatujem, že e, socialisti lepšie znašajú e, pôsobenie glykozidu než ostatné politické skupiny. Moja otázka nadväzuje na otázku Julie a e, Sepa. Mm, súvisí s Brexitom. Ako vedec, zrejme nechcete príliš špekulovať, ale nesnažím sa tu eh, o nejaký nový príbeh z vašich úst, ale aký si viete predstaviť ten najhorší scenár vo vzťahu k Brexitu? Pretože ak budeme vedieť si predstaviť títo najhoršie scenáre, dokážeme urobiť aspoň niečo, aby sme tomu predchádzali. Ďakujem. Nuž najhoršie scenárie, najextrémálnejší scenár, ktorý dokážem tak bez prípravy predstaviť, je rozchod bez nejakého vyrovnania a prípadne dohody o tom, ako britské podniky dokážu e, zachovať svoje investície v 27 členských štátoch únie na jednej strane e, bude problém pre podniky e, Európskej únie e, v situácii, keď britský podnik sa nerozhodne, že sa presťahujú do 27 členských štátov únie alebo nie tam nejakú filiálku, cerskú spoločnosť, to bude znamenať, že ostatným štátom budú e, chýbať e, e, údaje. Ale moje očakávanie je, že značný počet podnikov tu zradí nejaké pobočky, takže údaje budú v dispozícii. Skôr problém vznikne opačným smerom, čiže údaje z Európskej únie nebudú k dispozícii ani priemyslu, ani riadiacim orgánom Spojeného kráľovstva. To je ten extrémálny prípad čistého rozvodu bez vyrovnania. No, veľmi pekne ďakujem. Pani Groset. Mrzí ma to, že som prišla neskoro, ale bola som na inej schôdzi. Práve som si vypočula, čo ste povedali a rovnako som si vypočula vynikajúce otázky kolegov, e, dôsledky toho tvrdého Brexitu a práve v tejto perspektíve vieme veľmi dobre, že ak sa nedohodneme a ak ideme k tomu tvrdému Brexitu, tak e, môžeme si predstaviť, že reakcia Veľkej Británie bude no čo už, EU nech si robí, čo chce, ja okamžite znižujem moje úrokové sadzby dane, aby sa ku mne vrátili všetci tí, ktorí chcú investovať a britské firmy si budú môcť povedať, no dobre, tak už nemusíme aplikovať európske normy a budeme obchodovať inak. Takže je tu aj isté nebezpečenstvo. Na úvod to môže priniesť v Británii aj recesiu. To sa samozrejme môže odraziť, alebo oni sa môžu obrátiť na USA, hľadať iných partnerov. A recesia vo Veľkej Británii, to je aj recesia pre EÚ dôsledky by sme pocitili na oboch stranách, takže to len jasne ukazuje, že v našom záujme nie je naozaj a pre nikoho tvrdý Brexit. A firmy v takom prípade, hlavne chemické, by nemuseli vôbec rešpektovať naše záväzky a naše pravidlá. Je to naozaj problém. Podľa mňa je to problém pretože je to krok dozadu. Ako to vy vidíte, pretože hovoríte, predstavujete nám veci, a ja to síce chápem, že my chceme preukázať, že to, čo sme urobili prostredníctvom nariadenia REACH, to bol veľký skok vpred, áno, pre ochranu životného prostredia a pre zdravie, ale to má aj svoje dopady a my hovoríte, že tie benefity prídu potom neskôr, ale dobre, keď bývalý partner sa rozhodne, že už nebude nič rešpektovať a že príjme ekonomické opatrenia, ktoré naozaj veľmi stiažia konkurencieschopnosť EÚ. Ako to vidíte vy? Aké by boli naše odpovede? Ja som naozaj veľmi znepokojená. Pán Hansen. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. Odpoviem aspoň na trošku tejto otázky, aspoň na čas tejto otázky, lebo to je v mojej právomoci, v mojej súčasnej pracovnej, pracovnom zaradení. Možno neskôr sa vyjadrím aj k tomu, čo by Británia mohla urobiť, aby bola konkurencieschopná a mala výhody. Uvidíme, čo bude v mojich právomociach, ale aspoň jasné je aspoň to, že sa môžem vyjadriť o tom, že britské firmy zainvestovali, vynaložili peniaze, zaregistrovali sa, zdieľali údaje, nakúpili údaje, poskytli prístup k údajom, urobili e, analýzu rizika, posúdenie rizika. Toto všetko zaplatili, zainvestovali. A táto investícia nie je len do životného prostredia, do zdravia, ale je to aj investícia, ktorá potom sa odrazí aj v ich konkurencieschopnosti, inovatívnosti, v dodavateľsko-odberateľskom reťazci. To bude rezonovať v celej Európe. To nie je len investícia do životného prostredia a zdravia, je to primárne ako keby zálohovo vyplatená investícia do podnikania, ale tie výhody sú otázne, pretože akýkoľvek systém sa rozhodne Veľká Británia uviezť do praxe, to bude výsledkom rokovaní medzi Spojeným kráľovstvom a 27. Ale investíciu Briti už urobili, už vopred. Akýkoľvek regulatorný systém bude nastavený, nariadenie REACH bolo splnené zo strany britských firiem. Až budúci, už budúci rok by sa to mohlo implementovať. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte sa chce niekto ujať slova? Ak nie, týmto končíme tento bod nášho programu. Chcete sa vyjadriť na záver, na koniec tohto vypočutia? Ďakujem veľmi pekne, budem stručný. Jedna časť e, mňa sa potešila, že nebolo tu viac europoslancov, že až tak ste ma netrápili. Dúfam však, že aj úvo, v rámci úvodného slova a, a mm, na základe odpovede ste sa mohli presvedčiť, že e, som odhodlný pôsobiť e, v oblasti chemických látok, že mám na to vedomosti a veľmi sa teším e, na možnú spoluprácu s vami počas nasledujúcich 5 rokov, aby sme pokročili aj v otázke implementácie, ale aj širšieho využívania kompetencií našej agentúry, na prospech európskych občanov. Takže takto stručne a ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozvanie aj vám, pani predsednička, ale aj vám, eh, vážení poslanci, za otázky. Dúfam, že moje odpovede boli nápomocné tomu, aby ste ma vnímali v pozitívnom svetle. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že si, ste si zaslúžili hm, potlesk. Ako už som povedala úvodom, i hneď sme prešli k výmene názorov, ale teraz sa trošku vrátim k pôvodnému zámeru. Videli ste program. Ak nemáte žiadne námietky, budeme považovať e, program za schválený. Na žiadosť podpredsedu komisie Ševkoviča výmena názorov. S ním sa odročila na 27. novembra. V dôsledku toho bod 14 endokrinní disruptory sa eh, budú rozoberať dnes ako posledný bod dnešného programu a zajtrajšie stretnutie koordinátorov sa posúva a mm, bude sa konať hneď po hlasovaní. Toľko k e, e, e, zmenám programu. Nemáte žiadne pripomienky? Výborne. Ešte niekoľko poznámok. Máme seminár, ktorý organizuje pracovná skupina pre zdravie 16. oktobra. Pôjde okolo plementárne alternatívne terapie dnes a zajtra Začína sa to o 16. a pozývam vás, aby ste sa zúčastnili. Takisto máme mimoriadne zasadnutie výboru v Štrasburgu v pondelok 23. oktobra od 19.30. Budeme tam hlasovať o návrhu stanoviska pana Eichhauta o obnoviteľných zdrojoch energie. Dostali ste e, spis v elektronickej podobe a máme zabezpečené e, tlmočenie v 20 jazykoch. V elektronickej forme ste dostali odporúčania koordinátorov. Ak, nemáte, ak nebudeme mať e, námietky do konca dnešného zasadnutia, budeme tieto odporúčania považovať za schválené. A teraz bod programu číslo 6 výmena názorov s komisiou a agentúrou EFSA o e, kritériách hodnotenia environmentálnych rizik GMO. Dovolím si pripomenúť, že na základe požiadavky skupiny zelených koordinátori sa rozhodli, že zorganizujú výmenu názorov e, e, o hodnotení rizik na jednom z, z zasadnutia, a síce dnes, Čiže ak nemáme žiadne námietky alebo pripomienky, odovzdala by som slovo a komisii a EFSA zhruba na takých 15 minút spolu. Najprv pani Sabine Juliker, predstaviteľka komisie, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem za to, že ste nám eh, umožnili túto výmenu názorov. Ako mnohí z vás a zda viete, eh, počas tohto týždňa komisia predloží regulačnému výboru eh, pre stanovisko výmenu názorov návrh smernice komisie, ktorým sa upravuje smernica z roku 2018 tým, že využijeme existujúce usmerenia pre EFSA z hľadiska e, hodnotenia orientálnych rizik geneticky modifikovaných rastlín, konkrétne e, rastlín, ktoré sú určené na pestovania v Únii. Návrh smernice komisie a pozmenujúce návrhy sa vypracovali v súlade s právnou povinnosťou, ktorá sa upravuje v článku 3 smernic o opt-aute a v súlade s príslušným článkom tejto smernice, pokiaľ ide o adaptácie na technický pokrok. Chcela by som ubezpečiť eh, vážnych poslancov, eh, že predtým sme mali rozsiahle diskusie eh, s agentúrou EFSA, s tým, aby všetky nevyhnutné prvky riadiaceho dokumentu sa zapracovali do návrhu smernice a na druhej strane prebehli rozsiahle technické diskusie s členskými štátmi, tiež e, e, ohľadom návrhu e, s tým, aby sme optimalizovali tento dokument. Ten toto znenie obsahuje technickú aktualizáciu a nemení nič e, zásadné, pretože teraz e, ide hlavne o pozmenice návrhy zmeny určitých e, príloh. Domnievame sa, že títo pozmenice návrhy nám umožňujú splniť si zákonné povinnosti, ktoré sme mali splniť do apríla tohto roku. A to umožňuje posilniť aj naše stanovisko, totiž e, odstraňujeme e, určitú neistotu e, existujúce metodológie, takisto predkladanie údajov bude v súlade s najnovším vedeckým vývojom. Veľmi stručne by som chcela poukázať na najdôležitejšie zmeny. Ako som povedala, požiadali nás, aby sme vychádzali z existujúceho eh, usmerujúceho dokumentu EFSA. Eh, zapracovali sme nevyhnutné eh, prvky tohto riadiaceho dokumentu, tzv. 6-krokovú metodológiu pre environmentálne hodnotenie rizik geneticky modifikovaných organizmov. Obsahuje ďalšie detaily, pokiaľ ide environmentálne hodnotenie geneticky modifikovaných rastlín a toho, ako sa budú e, robiť závere v príslušných e, rizikových oblastiach. Okrem toho, že sme posúdili e, súčasnú metodológiu, využili sme možnosť riešiť niektoré horizontálne otázky, ako dlhodobé nepriaznevé účinky, ako kvalita predkladaných údajov a transformačné udalosti. A rovnako sme zohľadnili skutočnosť, že usmernenie EFSA sa vzťahuje iba na uvozanie na trh geneticky modifikovaných e, rastlín, zatiaľ čo prílohy e, sa vzťahujú na všetky GMO aj na e, experimentálne uvoľnenie do vzdušia aj e, uvádzanie na trh. Tiež e, si uvedomujeme, že niektoré požiadavky nepria- nesúvisia priamo s hodnotením environmentálnych e, rizik. Dali sme to do súladu s nariadením o e, povoľovaní e, geneticky modifikovaných potravín a krmív s tým, aby požiadavky sa uvádzali v rovnakom poradí a aby sa používala konzistentná terminológia. Naozaj ide o viac menej technické zmeny a teda prispôsobenia sa mm, technickému pokroku. Dostali sme, dostávali sme predtým otázky ohľadom úvodných ustanovení, najmä úvodné ustanovenie 9 je určené na to, aby sme eh, vysvetlili eh, eh, interakciu medzi legislatívou o GMO a legislatívou upravujúcou pesticídy. Opakujem, že nie dochádza k nejakým zásadným zmenám a že ide o skôr vysvetľujúce úpravy textu. Podľa nášho názoru je dôležité, aby sme si to vysvetlili v pozmeňujúcich návrhoch e, k tejto smernici, aby to bolo jasné správnej hľadiska, ale aj po vedeckej stránke správneho hľadiska e, povolenia e, GMO nemôžu obsahovať opatrenia týkajúce sa použitiu pesticídov, pretože takéto opatrenia sa uplatňujú v zmysle legislatívy o pesticídoch a po vedeckej stránke nemáme praktické e, e, skúsenosti s e, technickými plodinami tolerantnými na pesticídy, pretože nemáme také povolenie pre geneticky modifikované rastliny, čiže nemáme nejakú dlhšiu históriu. To znamená, že zatiaľ neexistujú nejaké relevantné produkty pre ochranu rastlín, ktoré by boli určené pre geneticky modifikované plodiny. A ak sa to stane v budúcnosti, to sa bude mm, povoľovať v zmysle e, platnej legislatívy pre e, látky na ochranu rastlín. A ešte niekoľko slov e, ohľadom povoľovacieho procesu pre produkty na ochranu rastlín. Technické detaily vám poskytnú pracovníci EFSA, ale zrejme si spomínate, že Proces e, povolovania pozostáva z dvoch e, častí. Najprv sa to e, povoluje na úrovni Európskej únie povoluje sa aktívna látka a samotné produkty na úrovni členských štátov. Z toho vyplýva, že hodnotenie rizik na strane členských štátov je povinné pre všetky podmienky použitia. To znamená, že akékoľvek zmeny spôsobu použitia Ehm, budú vyžadovať od členských štátov nové hodnotenie rizik. V procese povoľovania výrobkov na ochranu rastlín budú sa zohľadňovať aj e, zvláštnosti životného prostredia, napríklad klimatické podmienky a podobne. A členské štáty môžu e, e, uvažovať o e, opatreniach na zmiernenie rizik. Aby to bolo jednoznačné, hovoríme o dvojfázovom procese. Na jednej strane Eh, eh, hodnotíme eh, potenciálnu žiadosť o povolenie geneticky modifikovaného organizmu alebo produktu na úrovni Európskej únie a následný krok mm, znamená hodnotenie rizik na úrovni členského štátu, toho štátu, ktorý povolí pestovania geneticky modifikovanej rastliny s prehľadnutím na špecifika a konkrétne podmienky toho, ktorého štátu aby ste boli informovaní. A pokiaľ ide o ďalšie procesné kroky, mali sme rozsiahle diskusie jednak s Európskym úrodom pre bezpečnosť potravín, ale aj s členskými štátmi. E, e, notifikovali sme toto opatrenie z PSA TPT. Tento návrh e, bol predmetom verejnej konzultácii po trvajúcich 4 týždne. Získali sme určité reakcie od zainteresovaných strán a rozanalizovali sme všetky pripomienky a pokiaľ to bolo možné, sme ich zohľadnili, keď sme revidovali návrh. Záverom by som chcela povedať, že podľa názoru komisie je očividné, že princíp e, subsidiarity a primeranosti bol respektovaný a že všetky kroky, postupové e, e, kroky stanovené spolu legislatívcami boli splnené. V žiadnom prípade sme neprekročili svoje vykonovacie právomoci, svoj mandát a čo je najdôležitejšie, sme si splnili zákonnú povinnosť, ktorú nám uložil e, spolu e, legislatívec tým, že sme reagovali na technický pokrok. Pokiaľ ide o hodnotenie e, environmentálnych rizik v prípade geneticky modifikovaných rastlín. E, tento proces bude posilnený na základe novej metodológie a predkladanie údajov e, bude v súlade s najnovším e, vedeckým vývojom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne a teraz pán Trezona. Thank you very much, uh, Madam Chair. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážení prítomní. Z pohľadu EFSA je našou zodpovednosťou urobiť analýzu rizik. A environmentálna analýza sa týka GMO aj pesticídov, a to podľa nariadenia o pesticídoch. A tam je kľúčová analýza aktívnej látky. A potom je na zodpovednosti členských štátov využiť odporúčanie sa pri autorizácii Metodológia analýzy rizik závisí na špecifikách každého jednotlivého prípadu. Máme tu isté špecifické pokyny. EFSA pre GMO, pesticídy, stanovisko EPP panelov, ktoré zodpoveda za pesticídy a za analýzu ekologického rizika. A naša povinná zodpovednosť znamená, že tu máme aj pokyny odborného panelu EFSA a analýzu environmentálnych rizik. Pokiaľ ide o analýzu pesticídov, harmonizácia cieľov ochrany, tak EFSA navrhla tieto ciele analýza pesticídov je veľmi rozsiahla a z vedeckého hľadiska chceme potvrdiť to, že pri analýze hodnotenia pesticídov sa to bude riešenie robiť na európskej úrovni. E, tá aktívna látka, ktorá zohľadňuje to ekologické riziko a potom druhé hodnotenie, ktoré robí členský štát pri jednotlivých plodinách alebo jednotlivých druhoch použitia. a tam je ich zodpovednosť. A tam samozrejme treba brať do úvahy dopady na životné prostredie v legislatíve. My v tom procese nerozhodujeme, ale môžeme potvrdiť, že analýza environmentálneho rizika pri používaní pesticídov GMO, že je zabezpečená tá vysoká úroveň ochrany, tak ako je zadefinovaná v legislatíve. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsednička. A teraz, kolegovia, chce sa niekto prihlásiť o slovo? Áno. Napíšeme si to ako prvý. Nevyhnutná otázka. GMOs Um, Nevyhnutná otázka Brexitu. Je tu scenár, že mimo Európskej únie sa môže Británia vydať cestou GMO a EÚ nie. Čo potom? Treba špekulovať, aké budú výsledky, ak sa takéto niečo udeje? Uh, Ďakujem. Pani Hazekamp. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Ja mám celú sériu otázok. A prvou je povinnosť pre smernicu GMO z roku 2002. A na vyhodnotenie mm, environmentálnych rizik pre GMO Teraz boli predložené viaceré pozmeňovacie návrhy a ja by som chcela či sa, vedieť, či sa tam zaznamenal nejaký technický pokrok, pretože používať smernicu z roku 2010 pre žiadnych zmien a aktualizácií a prečo to tak trvalo, kde to tak e, e, meškalo. Po druhé, komisia nám povedala, že ide len o čisto technické zmeny, a teda sa treba prispôsobiť techno, poslednému technologickému vývoju, ale mne sa zdá, že je tu niečo viacej. A ten prístup návrhu, to mi príde niečo viacej, než len nejaká technická zmena. Ten postup opatrnosti Zdá sa, že to nie je vo všetkých tých etapách. Európsky parlament vždy e, vyjadroval svoje výhrady GMO, ale keď budeme postupovať túto cestou, tak už to viac nebude možné. Dnes do obeda sme hovorili o vplyve priemyslu na technický pokrok, na inováciu a ja by som chcela vedieť, čo si EFSA myslí Myslíte si, že týmto návrhom upokojíte Európsky parlament a ďalší rečník? Äh, Ďakujem veľmi pekne. Nebolo mi celkom äh, jasné, preto ešte ďalšia otázka na komisiu. Či v budúcnosti äh, budete ähm, testovať environmentálnu tolerabilitu v zmysle legislatívy o geneticky modifikovaných e, e, rastlinách. Je to určitý rozpor, nie je mi jasné, ako to chcete upraviť. Treba e, získať jasné stanovisko. A pán Balas? Mám niekoľko otázok aká je právna cesta a postup, ktorým e, sa vyberieme a ako riešite otázku šírenia klasických GMO. Potom sa vrátim k tým ďalším a druhý prvok. Nové GMO pracovali sme na, nové, na nových hybridoch a e, bojovali sme, či boli e, definované ako GMO alebo nie. A ja by som chcela vedieť, ako to vidí teraz EFSA, hlavne aká je vedecká definícia hybridov a v otázke požiadavok regulácie a kde sa nachádzame v tejto téme. I don't have any other names on my list. Nemám nikoho ďalšieho na zozname. Tak nech sa páči, naši hostia. Pani Julike. Yes, thank you very much. Um... Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca, za príležitosť zareagovať. Myslím si, že opäť treba zreteľne ozrejmiť, čo komisia má za mandát pri tejto konkrétnej práci, aké sú jej právomoci. Reagujeme tu na okamžitú povinnosť podľa článku 3 smernice 2001 18 a to nám dáva veľmi jasný, ale dosť e, limitovaný mandát aktualizovať prílohy a zapracovať odporúčania usmernenia, ktoré existovali v čase, keď EFSA e, sa s nimi stotožnila v roku 2010 a takisto aj vyhodnotenie environmentálnych rizik, ktoré sa týkajú geneticky modifikovaných rastlín. Myslím si, že týmto odpovedám aj na niekoľko otázok, ktoré tu naznačovali, že možno také, takýto veľmi zúžený manevrovací priestor pre pozmenujúce návrhy je nevýhodný, neberie do úvahy nový vývoj. v oblasti geneticky modifikovaných organizmov. Takže nepochopte ma zle, ale komisia mala veľmi jasný mandát, ale veľmi úzko definovaný a ten sme aj naplnili a pozmenujúci návrh odkazuje aj na príslušný článok 27, zúžený manevrovací priestor v zmysle, že budeme aktualizovať len odborné napredovanie. Hoci niektorí europoslanci by mohli chcieť širšie aktualizovať túto smernicu, nie je to možné, pretože my sme dostali právomoci len takto obmedzené. A môžeme v apríli, od apríla 2017 pracovať len na takomto úzkom mandáte. Vraciam sa teraz k času. O, e, žiadalo sa od nás konať do 3. apríla 2017 17. My sme dovtedy zareagovali, odprezentovali sme návrh a odvtedy robíme postup, podľa postupu kroky, diskutujeme s členskými štátmi EÚ, hovoríme s niekoľkými výbormi, ktoré sú príslušné v tejto veci a podľa tohto harmonogramu ktorý už sa predpokladal v roku 2010. EFSA má vyprodukovať dokument na e, posudzovanie environmentálneho dopadu. Takže toto je náš manevrovací priestor, v ktorom sa uplatní tento pozmenujúci návrh. Odznela tu poznámka, že tento pozmenujúci návrh je skôr takým technickým, odborným pozmenujúcim návrhom. Ja by som to ešte spresnila aké sú tieto odborné pozmeňujúce návrhy. Sú to zásadné prvky dokumentu o usmerneniach pre EFSA z roku 2010. Je tam metodika pre posudzovanie environmentálneho dopadu GMO. A to odpoveda aj na otázku europoslancov. Zaznelo tu, kedy sa robí hodnotenie environmentálneho dopadu GMO. Je to v rámci legislatívy pre GMO stanovené a robí sa to v rámci vedeckého posudzovania plodiny, ktorá je predložená na posúdenie do organizácie EFSA. Čo tým chcem povedať? Toto posudzovanie rizika využitia pesticídov na GMO, na konkrétnu plodinu, bude podrobnejšie než v kontexte pro legislatívy o ochrane produktov z rastlín, lebo sa tu berie do úvahy aj to, aké podmienky sú v členskom štáte EÚ, kde táto plodina má rásť. A takisto nezabúdajme na opt-out podľa ďalšej smernice, Takže je tu obmedzený počet členských štátov EÚ, ktoré umožňujú alebo si zvolia e, testovanie plodiny, na ktoré majú špecifické podmienky u seba. Ale časť posudzovania environmentálnych rizik pre GMO sa robí v rámci legislatívy, tak ako to je neustanovené Všetko je to popísané v legislatíve pre GMO a špecifickejšie požiadavky na dátumy sa týkajú produktov na ochranu rastlín. Pre každý individuálny produkt e, má takto definované podmienky. Chcela by som zopakovať, že v súčasnosti žiadny herbicid sa nesmie používať pri pestovaní v EÚ, takže už tu nemáme dôkazy, ďalšie dôkazy, ktoré by nám mohli poskytnúť ďalšie informácie, ale ako povedali zastupcovia EFSA, v predchádzajúcich stanoviskách manažovanie rizik a opatrenia na zvládanie rizik pri produktoch na ochranu rastlín sa dajú posúdiť pri povoľovaní plodiny, ktorá má byť takto pestovaná. Dúfam, že som to objasnila, že som vysvetlila, prečo takýto rozsah pôsobnosti je to jasne v článku 3 smernice z roku 2001 18, 18, a aký je kontext, z ktorého vychádzame, aké sú usmernenia, podľa ktorých sa správame. A chcem to počiarknúť a zopakovať ešte raz, že to je technická aktualizácia tejto právnej normy. Takto sme boli, takýto mandát nám bol daný podľa predmetného článku. Ďakujem. Ďakujem vám. Pán Tarazona, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja som vedec, takže neodpoviem na tie politicky ladené otázky. Sústredím sa na otázky, ktoré majú obsah e, bez, týkajúci sa bezpečnosti, vedecké posudzovanie potvrdilo opätovne, že plodiny aj geneticky modifikované organizmy vo vzťahu k pesticídom sa dajú, toto sa dá posudzovať podľa rozličných právnych aktov. Environmentálne rizika, to je posudzovanie rizik, to vychádza zo špecifických podmienok používania. A tu hovoríme o riziku pesticidov, ktoré sa používajú na plodiny, ktoré sú GMO. Nie je plodina ako taká, rizika sú spojené s pesticidmi a nie s plodinou. Závisí to od aplikácie pesticídu, aké sú vlastnosti pesticídu a tak ďalej. A vlastnosti pesticídu posudzuje EFSA a potom každý členský štát pre svoje vlastné podmienky používania pri povoľovaniach. Takže táto certifikácia dáva zmysel. Pre použitie pesticídov je to environmentálne riziko, ak je to konvenčná plodina, ale aj ak je to plodina GMO, aj tu sa posudzuje súvislosť s pesticidmi. Teraz druhý prvok. Iné alternatívy, nie GMO, samozrejme to závisí od parlamentu a rady prijať rozhodnutie o nariadení, či sú iné modifikácie. Parlament, rada a komisia musia rozhodnúť, či aj tieto na tieto sa bude vzťahovať legislatíva z hľadiska vedeckého, z hľadiska metodiky, tieto modifikácie sú podstatné pre hodnotenie rizik a pracujeme už na tom teraz, aby sme boli pripravení posúdiť rizika na iné alternatívy v prípade, že sa zvážia tieto zo strany legislátorov. Ďakujem. Ďakujem aj vám. Takže, kolegovia, týmto končíme náš bod programu, ktorému sme sa venovali a prechádzame na ďalší bod programu, ktorý je, ktorým je výmena názorov o, na delegované e, akty, na vedecké kritéria, na endokrinné disruptory. Myslím si, že komisia je tu zastúpená pánom Berentom. Ste pripravení? Pán Berent, dostanete slovo na 15 minút. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca delegované, návrh delegovaných aktov, ktoré, ktoré prijala komisia. Ide tu o implementáciu povinnosti, ktorú komisia má podľa článku 5.3 nariadení o produktoch, konkrétne navrhnúť kritéria na identifikáciu látok, ktoré majú charakter endokrinných disruptorov a mali by nahradiť dočasné kritériá, ktoré boli stanovené nariadením a ktoré platia v súčasnosti. Toto sa týka klauzuly v článku 5, kde sa vymenovávajú kritériá vylúčenia, ak aktívna látka sa nedá schváliť pri použití pri biocidoch pri tých, ktoré majú vlastnosti endokrinného disruptora pre ľudské zdravie. Komisia navrhuje delegovaný akt po konzultačnom konaní s odborníkmi. Medzi odborníkmi vždy boli aj zástupcovia Európskeho parlamentu. Takisto sme si zvolili odprezentovať nielen kritéria súvisiace s identifikáciou endokrinných disruptorov na ľudské zdravie, ale aj disruptory pre životné prostredie. Primárne sme to robili, aby to bolo jasné, aby všetci aktéry, to znamená firmy, ktoré aplikujú na schválenie aktívnych látok, ale aj orgány členských štátov EÚ, ktoré vyhodnocujú takéto žiadosti, aby vedeli, akými kritériami sa riadiť a aby bola lepšia predpovedateľnosť, než je tomu v súčasnosti, kedy takéto kritéria pre životné prostredie vôbec neexistujú. Ďalej by som rád počiarkol, že pri navrhovaní týchto delegovaných nariadení, musí komisia venovať proces, pozornosť aj paralelným procesom identifikácie endokrinných disruptorov v kontexte pesticídov, v kontexte nariadení o ochrane rastlín. Správnejšie povedané, pamätáte si iste rozpravu a hlasovanie k tomuto nariadeniu? To sa konalo minulý týždeň. Z hľadiska obsahu tieto návrhy sú identické. Komisia verí, že aktívna látka sa rovnako dá použiť pri biocídoch alebo aj pri produktoch na ochranu rastlín. Nedáva by zmysel používať iné kritéria pri jednom, iné pri druhom, čiže táto látka, ak je identifikovaná v jednom kontexte ako endokrinný disruptor, nedá sa to tak, že v inom kontexte disruptorom nebude. Takže sme plne v súlade s nariadením, ktoré sa odprezentovalo s nariadením o pesticídoch. Myslím si, že je dôležité podčiarknúť, že kvôli kontextu právnej úpravy pre BPR kritéria vylúčenia pre neschválené látky nevhodné pre ľudské zdravie. Okrem toho tu poznáme opatrenia, podľa ktorých sa dajú schváliť ešte stále látky známe ako endokrinné disruptory, ak sa splnia určité podmienky, teda máme tu trošku väčšiu flexibilitu, než je tomu v nariadení o pesticidoch. Kritéria podľa našej mienky sú lepšie, progresívnejšie než tie predbežné, dočasne platiace kritéria, ktoré neboli celkom vhodné látka sa identifikuje ako endokrinný disruptor, keď ním nie je, to sa stalo, alebo sa naopak neidentifikoval endokrinný disruptor v látke, ktorá mala byť takto identifikovaná. V delegovaných aktoch navrhujeme kritéria, ktoré sa majú uplatniť v praxi čím skôr a to potom bude znamenať významné napredovanie v porovnaní so súčasnou situáciou pri ochrane ľudského zdravia a životného prostredia. Veríme, že toto kritérium, ktoré bude navrhnuté, bude lepšie chrániť ľudské zdravie a životné prostredie. Kritériá vychádzajú z princípov, ktoré sú v súlade s riadnou vedou a chemickou legislatívou v širšom slova zmysle. Vychádzajú zo široko odsúhlasených definícií VHO, o tom, čo presne je endokrinný disruptor a sú postavené tak, že na základe všetkých dostupných vedeckých poznatkov identifikujú endokrinné disruptory. Sú to siliko údaje, údaje o zdraví zvierat, údaje o zdraví ľudí. Musí sa demonstrovať, že látka nie je endokrinným disruptorom Takže úroveň, takáto úroveň ochrany je porovnateľná s tým, čo sa vyžaduje podľa nariadení COP, keď sa klasifikujú látky, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické počas výroby. Kritéria vyžadujú samozrejme dôkazy pri analýze všetkých dostupných vedeckých informácií a samozrejme to je porovnateľné s tým, čo existuje pri iných rizikách v právnom akte COP. Konkrétne sme navrhli, že by malo stačiť mať e, biologicky uveriteľné prepojenie medzi látkou a endokrinným pôsobením, disruptívnym, je veľmi ťažké takéto niečo experimentálne do, dokázať, dokázať kauzalitu v najstriktnejšom slova zmysle. V istom zmysle je náš návrh ochraniteľskejší než koncept kauzálnosti, ktorý sa vyžaduje z, podľa definície VHO. Ešte jeden prvok, o ktorom sa e, diskutovalo počas príprav, je to, či je potreba špecificky e, spomenúť tzv. read across iné látky, ktoré tu spolu pôsobia. A naozaj je to možné, aj keď nie je to expresis verbis takto spomenuté v delegovanom právnom akte. Je tomu tak, pretože požiadavky na údaje v biocidoch, v nariadení o biocidoch, toto nariadenie sa už odvolávajú na tento koncept read across. Tento koncept je e, obsiahnutý v nariadení a ak som, ako som povedal predtým, dôkazy nám umožňujú využiť e, aj to, čo sa zistilo o iných látkach a potom preniesť, extrapolovať tieto poznatky na iné látky. Jednu vec, o ktorú som spomenul, a ktorá sa udiala pri prípravných aktivitách, bol náš návrh, ktorý sa týka identifikácie buď aktívnych látok alebo spolupôsobiacich látok ktoré by mohli mať vlastnosti endokrinných disruptorov. To spôsobilo trošičku rozpravu, pretože niektorí odborníci, ktorí sa zúčastňovali na príprave, verili, že mandát, ktorý komisia dostala, je obmedzený iba na aktívne látky, ale nie je to tomu tak. Naša právna analýza jasne vyžaduje identifikáciu aj ostatných zložiek v zmesi, vo vzorci. Nebolo by logické že by kritériá sa mali aplikovať len na aktívne látky a v biocidoch všetko ostatné, čo obsahujú biocidy, by sa vôbec neskúmalo. Aj keď e, expozícia tejto látke bude viac menej rovnaká. A možno toľko z mojej strany na úvod, ale samozrejme veľmi rád odpoviem na akékoľvek vaše otázky, ktoré mi položíte. Ďakujem pekne za priestor na vyjadrenie. Veľmi pekne ďakujem. A teraz môžeme klásť otázky. Takže nech sa páči podľa e, priania. Pani Grostet. Ďakujem pekne za vysvetlenia, ktoré ste nám práve dali. Ja minulý týždeň som bola tou časťou menšiny pri hlasovania, ktorí naozaj lutovali výsledok toho hlasovania. Teraz by som položila otázku a chcela by som vedieť, v akej situácii sú členské štáty, pretože e, máme veľmi rozdielne stanoviska členských štátov, tak ako to navrhuje Európska komisia, ale každý robí všetko, čo chce ale takto predsa GMO veci nemôžeme vyriešiť. A otázka na komisiu, ako e, vyzerá rada, či sú e, zmeny v pozíciách v členských štátoch, či si môžeme predstaviť to, že sa jednoho dňa dopracujeme k skutočnému spoločnému stanovisku EU k GMO, alebo bude musieť na to ešte dlho čakať. Merci beaucoup, Madame Guteland. Ďakujem pekne, pani Guterlang. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ďakujem komisiu. I have one simple Ďakujem. Ja mám tiež jednu jednoduchú otázku. Ako váš akt prenesenej právomoci ovplyvňuje zákaz predaja širokej verejnosti biocídneho produktu ktorý má vlastnosti endokrinného disruptora podľa článku 94d. Ak by ten akt prenesenej právomoci vstúpil do platnosti, tak by ešte stále tento zákaz platil? To je veľmi jednoduchá otázka a ja očakávam priamu a jasnú odpoveď od komisie. Madame Görling. Görling, nech sa páči. Ďakujem. Aké budú nasledujúce kroky? Počula som od komisie na rôznych úrovniach veľmi často, že po hlasovaní, hlasovaní minulý týždeň nemienia prijať žiadne zvláštne kroky, ale ja predpokladám, že tú situáciu budú musieť znovu zvažovať a ja si robím starosti ohľadom toho, ako dlho bude trvať, než sa bude brať do úvahy posledný vedecký výskum alebo posledné vedecké poznatky a nech nájdeme priestor na uplatnenie týchto nových vedeckých poznatkov. A to tiež ovplyvnilo moje hlasovanie. Minulý týždeň máme falošné negatíva aj pozitíva a to niekto určite nechce. A tak teda neviem, ako bude komisia vytvárať horizontálne kritéria, ktoré by platili pre rôzne zákony a pre rôzne legislatívne akty. Máte nejaký plán, ako to vyriešiť a čo od vás môžeme očakávať? Ďakujem. Pani Deli, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj komisii. Ako všetci dobre vieme, parlament zaujal silné stanovisko, pokiaľ ide o endokrinné disruptory v pesticídoch a odmietli sme zámer komisie zaviesť výnimky. Ale mám na komisiu otázky. Čo komisia urobí s tým návrhom o biocidoch? Vzhľadom na to, že tu môžu nastať veľké rozdiely medzi pravidlami a kritériami medzi biocidmi a pesticidmi, Európsky parlament opakovane volal po vytvorení e, vedecky podložených horizontálnych kritérií, e, ktorými by sa stanovilo, čo je vlastne látka pôsobajaca ako endokrinný disruptor, aby sme zabezpečili ochranu bez verejnosti proti nim. A stále tu máme veľký problém s tým textom e, v aktoch prenesenej právomoci, ak ide o, prieka, o dôkazové bremeno. A je to naformulované tak, že ak nebudú doložené účinky tak látka sa nemôže považovať za endokrinný disruptor, tak z čoho komisia pri takomto prístupe vychádza? Ako ho môže ospravedlniť pani Hazekamp? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Minulý týždeň sme mali hlasovanie o kritériách pre pesticídy a bolo to v Štrásburgu a Európsky parlament dal najavo, že neustúpi priemyselnej lobby a že politika za zavrenými dverami a ten polovičný prístup komisie, to je nepriateľné. A teraz vlastne prekladáte úplne rovnaké kritéria aj v prípade biocidov. Ja teda tomu naozaj nerozumiem. Myslím si, že sa to robí preto, nie len preto, že si myslíte, že to komisie jednoducho prejde, ale vedci, spotrebitelia, lekári, všetci varujú pred endokrinnými disruptormi a príliš slabými kritériami a Európsky parlament vyšle veľmi jasný signál a vy predložíte návrh, kde celá tá séria endokrinných disruptorov sa môže skutočne len tak pre, že len v pohode prejdu a to je aj jednoducho, to je podľa mňa nepriateľné ďalší rečník. Pani Dele, áno, my sme boli medzi tými, ktorí sme nesúhlasili s tou výhradou, pretože myslíme si, že je lepšia nedokonalá legislatíva ako vôbec žiadna. A situácia s endokrinnými disruptormi je naozaj veľmi zložitá, citlivá. Ja som veľmi znepokojená, pokiaľ ide o ochranu zdravia našich občanov, pretože e, v súčasnosti ich nič nechráni od týchto látok. A preto by som si od komisie rada vypočula, aké sú perspektívy a to okamžité, nie o 2, 3 roky, 10 rokov, ale zajtra, pozajtre, čo predloží, aby zabezpečila ochranu zdravia našich európskych občanov. To je koniec zoznamu rečníkov, už nikto viacej sa nehlasilo slovo, takže sa obratím na Európsku komisiu. Nech sa páči, pán Beren, máte slovo. Ďakujem pekne. Pani predsednička. ďakujem poslancom za ich otázky a dovolte, aby som začal otázkou pani Grostet, ktorá sa týka situácie v členských štátoch ako v procese rozhodovať a ako nenamietať nič proti tomuto aktu v prenesenej právomoci v rámci nariadenia o biocídoch. To by znamenalo, že zo strany rady tu nie sú žiadne námietky, aby prijala akt v prenesenej právomoci a aby to vstúpilo v platnosti tak, ako to komisia prijala. A pokiaľ ide o dopad kritérií, ako to je, na, navrhuje článok 19.4d, kde je zákaz predaja biocidov a, a ktoré majú endokrinné škodiace vlastnosti verejnosti. Nebola som na úvod som to nemal možnosť povedať, tak reagujem aj teraz. Ja si myslím, že to súvisí aj s tým, čo sme povedali minulý týždeň a síce, ustanovenie, identifikovanie endokrinných disruptorov v súvislosti s ochranou životného prostredia a hlavne s veľký zniženou, veľmi zníženou skupinou nezacielených organizmov. Ako som už povedal minulý týždeň, a teraz to len zopakujem, látky, ktoré mali byť týmto pokryté, mali nezamýšľaný spôsob akcie pre hmyz a považujú sa skôr než užitočné v detoxicity všeobecne. Článok 19.4d nariadenia o biocídach sa nevzťahuje nezacielené organizmy, ale na všetky a je to naozaj tak, že rovnako ako substancie, ktoré majú zamýšľaný alebo nezamýšľaný endokrinný disrupčný efekt, tak do tejto špecifickej doložky spadajú rovnako ako tie látky, ktoré sú zamýšľané či nezamýšľané a špecifické ustanovenie regulátorov týkajúce sa nezacielených organizmov ukazujú, že produkty obsahujúce takéto substancie sa nemôžu verejnosti predávať. Pani Gerling aj pani Delej sa pýtali na naše zámery v súvislosti s ďalšími krokmi. No, to trochu závisí od toho, čo sa stane teraz v parlamente týmto aktom prenesenej právomoci, tak ako sa navrhol. Najprv Skôr než urobíme ďalšie odporúčania, tak e, musíme e, vedieť, ako sa stanovia kritéria týchto disruptorov v kontexte biocidov. Myslíme si, že by by mal byť rovnaký postup a smer bude závisieť na situácii tohto aktu v prenesenej právomoci. Komisia už oznámila, že predloží návrh v rámci obnovenej stratégie endokrinných disruptorov, ale my sme zatiaľ len v prvom štádiu úvah A táto, samozrejme, táto situácia s pesticídami, tieto úvahy ovplyvňuje. Pán Gerling hovoril tiež o kritériách e, o pre, pre pesticídy a biocídy, ktoré by mali byť čím skôr nahradené takými kritériami, ktoré budú hodné. A počul som aj pani Hazenkamp, aj pani Deli, že náš návrh nie je vhodný, pretože vyžaduje príliš vysokú úroveň preukaznosti, ale dôkaznosti, ale myslíme si, že to tak nie je. Ja si myslím, že tá úroveň, ktorá sa požaduje, je porovnateľná s tou, ktorú sme požadovali v prípade mutogenici, v prípade mutogenicity alebo toxicity istých látok. keď máme, nevždy máme špecifické údaje ku niektorej substancii a teda tam samozrejme treba brať do úvahy aj váženie tej látky či iné. Pokiaľ ide o navrhované kritéria, tá výčitka, že sa tu vyžaduje príliš veľ, vysoká úroveň dôkaznosti, my si myslíme, že táto námitka nie je oprávnená a preto sme navrhli požiadavky na revíziu najneskôr po 7 rokoch, môže to byť aj skôr, ak by tie dôkazy ukázali na to, že, že kritéria nie sú správne. My si myslíme, že to, čo navrhujeme, je úplne v súlade s tým, čo sa žiada. Pretože aj nám leží na srdci vysoká miera ochrany. Question has a short one. Thank you. má krátku otázku. <laughs> Uh, I would like to thank the Commission for the very clear answer. Rada by som komisii poďakovala za jasné odpovede na moje otázky, pokiaľ ide o zákaz. A na čo by som sa rada spýtala, čo vy ako predsedníčka tohto výboru urobíte, aby sme ho dostali písomne a aby sme mali aj písomne to, čo tu komisia dnes povedala. To je tá moja požiadavka na vás. Ďakujem. Ďakujem komisiu aj kolegom. Takže to je na dnes všetko. Vidíme sa zajtra o 9.